Ďakujem pekne, pani komisárka. Tým končíme predbežne našu diskusiu na tému euroobligácie. Ďakujem pekne a pôjdeme na ďalšiu tému, ale predtým vám môžem povedať, že som dostala e, požiadavku, aby Viktor Bostináru e, zastupoval e, Európsku úniu v Čínskej ľudovej republike. E, ak má niekto niečo proti, môže sa vyjadriť. Ak nie, tak táto nominácia je schválená za SAD.